napríklad je správa Hannibal o sexuálnom vykoristovaní prostitúcii a jej dopade na zrovnoprávnenie rodov. A pani správakyňa, máte 4 minúty slova. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsed, ďakujem pekne kolegovia. Ďakujem aj ostatným deňovým spravodajcom a všetkým vládnym organizáciám a skupinám, s ktorými som spolupracovala Európska ženská lobby, viaceré ostatné siete ženské, ktoré dokonca združujú ženy, ktoré prežili prostitúciu a takisto aj Európskeho koordinátora pre obchodovanie s ľuďmi, boja proti koordinovaniu s ľuďmi. Ja vychádzam z dvoch smerníc. Smernica o násilí, e, ktorú máme z roku 2012 a obchodovanie s ľuďmi z roku 2011. Je veľmi jasné, že obchodovanie s ľuďmi je živnou pôdou pre prostitúciu a naopak. A to je jeden z dôležitých dôvodov, prečo prostitúcia je cezhraničným problémom a prečo je to niečo, s čím, s čím skutočne musíme sa zaoberať tu v parlamente. Sú tu takisto aj dopady, ktoré súvisia so zdravím a ktoré sú veľmi dôležité. Takže ja som veľmi rada, že mám túto príležitosť, aby som túto správu týmto spôsobom predstavila. Tento predmet je kontroverzný a náročný, pretože zákony, ktoré sa týkajú prostitúcie, e, na rozdiel celkové stratégie a tým, že čo robíme pri riešení tejto otázky straničného charakteru, tie jednotlivé zákony vlastne patria členským štátom a sú to vlastne kompetencie členských štátov a sa rôznia veľmi. V niektorých krajinách, napríklad ako Spojené kráľovstvo, prostitúcia ako taká nie je nelegálna, ale všetko to, čo sa týka, je. Takže napríklad E, prevádzka e, verejného domu, to sú všetko kriminálne skutky. V niektorých krajinách však prostitúcia je absolútne mm, zákonne stanovená legálna, napríklad v Nemecku a v Holandsku. Čiže to sú rozličné perspektívy, ktoré tu máme. A z tohoto dôvodu vlastne spracovanie tejto správy bolo náročné. Musíme tu brať do úvahy viaceré tradície naprieč celou Európskou úniou. Ale ja si myslím, že jedna vec tu bola celkom jasná a to je nasledovné, že strašne málo žien v prostitúcii pracuje iba na základe slobodnej voľby v rámci prípravy tejto správy ja som sa stretla s viacerými obeťami a ľuďmi, ktorí pracujú v sfére prostitúcie vo viacerých formách a ja som nestretla ani jednu ženu, ktorá by si bola vyvolila prostitúciu e, z, ako slobodne. Ako som povedala, viaceré sú obeťami obchodovania s ľuďmi a e, oficiálny výskum hovorí že 62% tých, ktorí sa dostali do Európskej únie, sú vlastne ženy, ktoré sú takýmto spôsobom predávané práve na účely sú to mladé ženy a dievčatá. A to ako také jednoducho absolútne znepokojujúce. A na rozdiel, teda na dôvažok tu máme ešte aj také obete, ktoré e, sú závislé od požívania drog a Treba povedať, že v tejto oblasti rúbenie štatistík je veľmi náročné, ale viaceré z tých, ktoré pracujú v oblasti prostitúcie, mali veľmi náročnú minulosť, boli zneužívané ako mladé ženy a veľa práve v období hospodárskej krízy sa e, uberajú cestou prostitúcie iba kvôli tomu, že žijú v chudobe. Nikto z nich to nerobí z slobodnej vôle. Prostitúcia jednoducho nie je práca alebo zamestnanie ako iné. Prostitúcia jednoducho proti, absolútne proti rodovej rovnosti. A preto v mojej správe ja navrhujem, aby sme veľmi vážne sa uberali modelom, ktorý máme v Švédsku, teda ten tzv. nordický model, kde kupujúci sexuálnych služieb je ten, ktorý by mal byť trestne stíhaný. Týmto chceme znížiť mieru prostitúcie tak ako v Švédsku, kde sa to podarilo zničiť o polovicu od zavedenia. Je to signifikantné zníženie miery prostitúcie. Ja si myslím, že spôsob, akým sa vysporiadať s prostitúciou, e, práve je zníženie, je treba znížiť práve dopyt. A jediný model, ktorý sa v tejto oblasti osvedčil, je práve model, ktorý je momentálne fungujúci práve v Švedsku. Takže ja preto apelujem na vás všetkých, aby ste podporili túto veľmi dôležitú správu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa Hannibal. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Aj tu máme oveľa viac prihlásených, ako máme času a preto musím zobrať do úvahy to, kto už sa vyjadril. Musím brať do úvahy aj jednotlivé členské štáty, ako sú zastúpené. Ako prvý dostáva slovo pani kolegyňa Záborská.

urobím všetko aby sa našiel text ktorý moja skupina podporí. ďakujem pekne. Äh, ďakujem pekne, pani kolegyňa slovo pani Estrela. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Prostitúcia sa týka 40 až 45 miliónov ľudí na celom svete Veľká väčšina z nich sú práve ženy. To je situácia, ktorá je príčinou a aj dopadom rodovej nerovnosti. Dokázalo sa, že sociálna exkluzia, chudoba sú hlavnými príčinami prostitúcie a takisto pasáctvo je úzko sú spájane s organizovanou kriminalitou. Trh s prostitúciou podporuje aj obchodovanie so ženami je tu veľký rozdiel, pokiaľ ide o to, ako členské štáty zaobchádzajú s týmto problémom. Niektoré majú názor, že prostitúcia je porušovanie ženských práv, že je to určité otroctvo sexuálne, ktoré vlastne podporuje ďalej rodovú nerovnosť. Iné zasa hovoria, že ženy majú možnosť robiť so svojím telom, čo chcú. Ten nordický model sa zdá, že je najlepší, pretože sa zachováva ženská dôstojnosť. Ale veľmi dôležité, aby sme my podporovali správny postup a aj právny, právnu ochranu. Prostitúcia nemôže byť vnímaná ako profesia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz ten slovo pani Lunáček. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni. Pani Hannibal vo svojej správe, podľa môjho názoru a má skupina si to myslí, zastáva jednostranný názor. Nebere do aj viaceré prístupy, ktoré mám v Európskej únii. Chce, aby to bolo kriminalizované. Ako feministka, áno, ja mám problém so skutočnosťou, že naše patriarchálne spoločnosti máme veľa mužov, veľmi často vnímajú ženy ako objekt či už pracovný alebo sexuálny, a nie ako ľudskú bytosť. Ale kriminalizácia, tak ako to máme v statickom modele, nerieši tento problém, stení kolegovia. Musíme rozlišovať medzi obchodovaním s ľuďmi, pokiaľ je sexuálne zneužívanie, či už pre prostitúciu alebo v domácnostiach, alebo sexuálne činnosti, ktoré jednoducho sú výsledkom vlastného rozhodnutia. Ja viem, že niektorí ženy sa rozhodnú takto živiť, pretože e, majú hospodárske ťažkosti, ale to je ich rozhodnutie. Ale s ostatnými kolegami z ostatných politických skupín my navrhujeme alternatívny návrh uznesenia, ktorý sa bude sústrediť na zodpovednosť členských štát, predovšetkým pokiaľ ide zabezpečenie exitových stratégií pre tých, ktorí sa chcú vymaniť z, prostredia prostitúcie. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, a teraz dostane slovo pani kolegyňa Zuber. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán 82% žien prostitútiek sú vlastne ženy. Prostitúcia celkom jasne vedie k väčšej nerovnosti medzi mužmi a ženami a v podstate je to brutálne porušovanie ľudských práv. Nie je to iba obyčajná profesia, je to určité druh násilia proti ženám, ozrkadľuje sociálne a hospodárske nerovnosti, ktoré sú vlastne zapričinené kapitalizmom. Kapitalizmus by eh, predával všetko, dokonca aj súkromie človeka či už žien alebo dievčat. A týmto sa vlastne e, získava profit pre pasákov. A v krajinách, kde prostitúcia je legálna, tak teraz sa z týchto ľudí stali biznismeni. V progresívnej spoločnosti individuálna práca by mala prispievať v prospech spoločnosti. Čo si mám myslieť o žene, ktorá pre, zapredáva svoju dôstojnosť iba kvôli tomu, aby uspokojila mužov? Prečo sa musí míliť? Abolicionalizmus bol obhajovaný v tejto správe. Ženy sa považujú za obete. Musíme ich chrániť a musíme kriminalizovať tých, ktorí vlastne pracujú proti ženám, ktoré ich týmto spôsobom vykoristujú. To sú ich klienti. Ďakujem veľmi pekne. teraz zostane slovo pán kolega Ziobrov. Je tu? Ďakujem, pán predseda. Ehm, do účinnej vojny s ehm, trestnou činnosťou, ktoré sú spojená s obchodom ehm, s ženami, je potrebné dobré právo, ale to prísne právo, ktoré bude naozaj odstrášať, odrazovať páchateľov trestných činov, ale tiež musíme pamätať na to, že niekde už sú o tom právom predpisy, ktoré sú pomerne ostré, ale nie sú dôsledne efektívne vykonávané a je potrebné, aby um, politické vlády mali um, pochopenie um, pre um, potrebu um, ozajstného využívania týchto noriem, ktoré už boli v niektorých štátoch prijaté. Tak napríklad v Polsku um, je uh, postup um, Eh, tzv. Eh, žien, eh, ktoré poskytujú sexuálne služby pri cestách a sú to ženy z východných štátov a tieto sú v strašných podmienkach využívané pasakmi a musí byť ozajstný politický tlak, aby vláda začala využívať tieto predpisy. Kolega Siobro, jetzt Frau kolegen Morvaj. Ďakujem, pán eh, Ziobro. A teraz kolegyňa Morvaj. Ďakujem pekne za udelenie slova. Zatiaľ, čo Európska únia vydáva množstvo dokumentov o násilí na ženách a obchodovania so ženami, viaceré členské štáty, jednoducho v nich policia absolútne nereaguje na takéto prípady. Eh, policajný komisár v Budapešti odmiet odmietol eh, zabezpečiť eh, odbornú prípravu pre policajtov, príslušníkov policajného zboru v tejto oblasti. Rakúska policia vyprovokovala uh, uh, veľkú aferu e, z toho, keď e, dievčata zmizli a niekoľko mesiacov neskôr rakúska policia odmieta vyšetrovať prípad tohoto strateného alebo zmiznutého e, maďarského dievčata, aj keď je tu podozrenie z násilia a z obchodovania. Viete o týchto postupoch a chcete s tým niečo robiť?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 jav prostitúcie a e, posadstva má cezhraničnú povahu a preto e, dobre e, zákony a ich sjednotenie môže nám pomôcť bojovať proti tomu. Je potrebné, aby členské štáty mali systematizovanú pomoc pre osoby, ktoré chcú skončiť s prostitúciou, pretože pamätajme na to, že často prostitúcia je povahy, má povahu nutnosti, ktorá je spojená s ekonomickými podmienkami a preto takéto e, zámery treba podporiť, ale treba e, používať spoločné metódy práce členských štátov e, boja proti zločineckým skupinám, ktoré majú cez hraničnú povahu. Ďakujem a na záver v tejto voľnej rozpravy kolegyňa Het. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2011 eh, bola v Európe schválená nová legislatíva boja proti obchodovaniu s ľuďmi a určitá forma, respektíve eh, pri kupovaní sexuálnych služieb tento akt sa považuje za určitý trestný čin. V roku 2016 členské štáty podajú správu parlamentu o tom, ako bojujú proti dopite po prostitúcii. A bude veľmi dôležité, aby e, sa um, tieto veci vyšetrili. Uh, je to správa, v ktorej sa hovorí o tom, že členské štáty musia riešiť tieto otázky, musia sa zaoberať dopytom po prostitúcii. Ďakujem pekne. Tým Končím voľnú rozpravu a slovo dostáva pani komisárka Georgieva. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela na úvod poďakovať pani Mary Honeyball za správu z vlastnej iniciatívy e, obchodovanie s ľuďmi, e, zneužívanie žien má zúfale dôsledky príbehy mladých žien a dievčat, ktoré sa predávajú, e, hrozí sa im, sú bité a niekedy ich predávajú ich vlastné rodiny. Tu chcem povedať, že pre nás v EÚ obchodovanie s ľuďmi je niečo nepripustné vo všetkých ohľadoch. Je to hrubé porušovanie ľudských práv a je to veľmi závažná forma trestnej činnosti. Často počúvame, že obchodovanie s ľuďmi je akýmsi skrytým trestným činom, ale je viditeľný, vidíme ho na vlastné oči, deje sa to pred našimi zrakmi. A tí ktorých nie je až tak vidieť, sú tí pachatelia trestnej činnosti, ktorí to kontrolujú z pozadia. Veľmi dobre poznáme prepojenie medzi rodovými otázkami a obchodovaním s ľuďmi. Podľa Eurostatu 86 e, obchodovania s ľuďmi pre sexuálne účely sú práve dievčatá a ženy. A za týmito štatistickými číslami sa skrývajú tragédie každej z nich. A to súvisí s diskusiou, ktoré sme mali k predchádzajúcemu bodu k správe pani Parvanovej. Vieme, že ženy a deti končia na trhu s prostitúciou nie preto, že by sa tak sami rozhodli a že je tu prepojenie medzi zneužívaním na trhu s prostitúciou a organizovanou trestnou činnosťou. Tieto prepojenia sú nesporné a sú stále viditeľnejšie. Navyše e, Europol nás informuje aj o tom, že obeťami sexuálneho zneužívania. Tieto obete sú e, pašované do krajín, kde je prostitúcia povolená alebo sa riadi určitými oficiálnymi pravidlami. E, prijali sme veľmi ambicioznú smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj novú stratégiu, ktorá má doplniť túto smernicu. A oboch nich sa hovorí o rodovom rozmere a o tom, že je potrebné znížiť dopyt po e, obchodovaní s ľuďmi. Je to poprvýkrát na európskej úrovni. A na záver by som chcela povedať, že prevencia je základom takéto legislatívy je dôležité znižiť dopyt po sexuálnom zneužívaní pre malé 10-ročné dievčatko, ktoré je zneužívané na trhu s prostitúciou alebo na výrobu pornografie. Najprv musíte mať klienta a musí existovať užívateľ a preto sa musíme zamerať predovšetkým na to, aby sme znížili, odstránili tento dopyt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Týmto končíme rozpráv. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Teraz prejdeme k poslednému bodu dnešného večera. Správa Pani pána kolega Sajera. Ide tu o vykonávacie oprávnenia a teraz dostane slovo spravodajca. Nech sa páči.